že ste to podporili. Chcem sa poďakovať všetkým týmto, ktorí zapojení do tej iniciatívy. Ďakujem pekne. Kačmarek. Ďakujem pekne, pán Kačmarek. Písomné vyhlásenie 0010 z roku 2012, ktorá sa týka zavedenia Európskeho dňa remeselne vyrábanej zmrzliny. die von den Mitgliedern ktorú predložili kolegovia Silvestris, Castro, Milcer, Viela a Štádler, získal pod väčšinu e, parlamentu v zmysle článku 123 rokovacieho poriadku sa tým pádom zašle na príslušných adresátov a mená, ktorí podpísali e, tento vyhlásenie, bude súčasťou zápisnice z tohto zasadania. Teraz má slovo pán Silvestris. Heißt zu 30. Wer? Wo ist er? Grazie, Herr Silvestris, bitte schön. Pán Silvestris, nech sa páči. Di questa dichiarazione scritta il Parlamento ha e istituito la giornata europea. Ďakujem pekne za slovo. Európsky deň, remeselne vyrábanej zmrzliny sa bude sláviť 24. marca. Chcem sa poďakovať ostatným kolegom za to, že podporili toto vyhlásenie. Podporili aj ochutnávku zmrzliny. To znamená, že dôležité je, že nebolo možné len podpísať vyhlásenie, bolo možné aj ochutnať to zmrzlinu. Chcem sa poďakovať Združeniu zmrzlinárov za to, že prišli do Štrasburgu a ponúkali zmrzlinu. Tu ide o to, že snažíme sa podporiť e, pravosť, kvalitu, chceme podporovať e, používanie čerstvých surovín, čerstvé ovocie, čerstvé mlieko. Myslím si, že je to dobrá podpora pre polnospodárstvo a okrem toho to podarí aj znižiť emisie CO2, ak budeme využívať lokálnych producentov. So, Dámy a páni, teraz sa dostávame k samotnému hlasovaniu. Takže Začneme správou Tajn. Protokol o štatúte súdneho dvora. Príloha 1 a slovo má spravodajkyňa pani Tajn. Ďakujem pekne, kolegyne, kolegyne.